a musíme si uvedomiť, že Lisbonská stratégia v oblasti e, e, vzdelávania má svoje atributy a tie treba dotržiavať v každom členskom štáte. Ďakujem pekne. Týmto sme ukončili blok jednominútových vystúpení. Chcem sa vám poďakovať za pochopenie, za disciplinovaný priebeh E, vystúpení a verím, že tí, ktorí nemohli vystúpiť na budúce, budú mať príležitosť vystúpiť. Týmto uzatváram tento bod. Ďalším bodom na našom programe je spoločná rozpráva týkajúca sa dvoch správ e, e, ohľadom priory pre rozpočet na rok 2011. Ide o správu pani Sidonie Elžbiety Jedrzevskej a mm, tam ide o priority pre rozpočet na rok 2011, oddiel 3 komisia a potom správa Helgy Trpel, ktorá sa týka ostatných oddielov rozpočtu. Najprv dáme slovo pani Jedře Zjevskej. Jedře Jevská, Jedře Jevská a má 8 minút. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, rozpočtový proces na rok 2011 je veľmi zvláštny a čím si veľmi výnimočný. Ide o skutočne výnimočnú záležitosť. Je to totiž prvý rozpočtový rok, ktorý bude schvalovaný a ktorý bude koncipovaný na základe Lisabonskej zmluvy. Sme akýmisi priekopníkmi z toho hľadiska. No a z toho vyplýva osobitá zodpovednosť. Lisabonská zmluva poskytuje parlamentu e, dodatočné právomoci aj v otázkach rozpočtu, jeho schvalovania. Je teda na vás, či e, sa zhostíme týchto pravomocí, ako budeme napredovať v dialogu s komisiou a radou a tým využili čo najefektívnejšie, najlepšie nové možnosti skýtané Lisabonskou zmluvou. Veľmi dôležitou novinkou je to, že sa konať dve čítania rozpočtu. To znamená, parlament a rada budú mať k dispozícii len jedno čítanie. To bez pochyby znamená pre nás veľkú výzvu e, konať disciplinovanie. Musíme veľmi disciplinovanie postupovať, pretože budeme mať šancu len raz, žiadne repete. Potom bude zmierovacie konanie a týmto celé končí. Aby sme to skutočne zvládli, promptne, musíme vystupovať e, disciplinovane a efektívne. Tento rok je veľmi výnimočný aj tým, že Európska komisia bola schválená pomerne neskoro a nestihla nás oboznámiť celoročnou stratégiou. No a je skutočne e, zvláštne, že Európsky parlament prvý prezentuje svoje predstavy, nápmety, a námety na rozpočet a tie sú zhmotnené v, e, v mojej správe. Teda nereagujeme na niečo, čo e, navrhla komisia, ale my ťaháme prvý. Rozpočet na rok 2011 je e, piatý v rámci viacročného rámca. Ten viacročný rámec trvá od 2007 do 2013 a počas tých prvých štyrov štyroch e, rozpočtových postupoch sme už pokročili. Po polsky hovoríme, že sme sa dopracovali k múru. E, Briti zase tvrdia, že už sme sa dopracovali k stropu. Už sme vyčerpali e, všetky prostriedky, minimálne marže. No a skutočne ten manevrovací priestor pre parlament je veľmi obmedzený. To je znepokojujúce práve v okruhu 1B a 3B máme skutočne eh, malý eh, priestor na manevrovanie, eh, preto v správe zásadne žiadam o revidovanie viacročného rámca. Nielen z toho dôvodu, že tie marže sú už uzulinké, ale aj z toho dôvodu, že treba zohľadniť dopad, rozpočtový dopad Lisabonskej e, stratégie. Ide o politiku vesmíru, nová európska zahraničná diplomatická služba a takisto treba sa zamyslieť nad rozpočtovými dopadmi stratégie Európa 2020. Jednoducho to sú veci, ktoré sa objavili dodatočne. Na začiatku toho viacročného rámca e, e, sme o nich netušili. Ja by som si skutočne prijala, je to aj podchytené tak v mojej správe, aby, aby e, takým leitmotívom e, správy a návrhu bola mládež. Mládež je motorom Európy, vlajkovou loďou Európy. Ak investujeme do mládeže, investujeme do budúcnosti EÚ. EU do ekonomiky EÚ. Veľmi dôležitou chvíľou v živote jednotlivca je práve ten moment opustenia školských hlavíc a nástup do prvého zamestnania. Je to veľmi dôležité o to viac, e, keď je to v situácii hospodárskej krize veľké, e, je veľmi veľký podiel e, nezamestnaných práve medzi e, čerstvými absolventmi. Lisabonská zmluva by mala napomôcť tomu, aby tento, v tejto fáze života mali to trošku odľahčené. Rýchlo sa rozvíjúce technológie, demokratické zmeny poukazajú na to, že musíme posilniť znalostnú ekonomiku a skutočne európsky občania majú mať možnosť zmeniť zamestnanie, rekvalifikovať sa počas svojho produktívneho veku E, e, musia byť možnosti v učnovskom školstve, e, na, na vysokoškolskej úrovni. To má uľahčiť integráciu do rôznych spoločenských štruktúr a podporiť ich mobilitu. Táto mobilita je esenciou všetkých všetkých zmluv a e, skutočne zabezpečí fungovanie vnútorného trhu. Teraz prejde e, rečnička do angličtiny a, a, a budem hovoriť vlastne v mení Helgy Trupelovej. Teraz sa postavím do inej úlohy. Budem sa venovať nielen po rozpočtu komisie, ale aj rozpočtu všetkých európskych inštitúcií. Po anglicky ďalej. V tejto etape rokovaní cieľom uznes, uz, uznesenia je vytvoriť nejaké smerovanie v rozpočtovom programe a urobiť plány pre jednotlivé inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu a e, vynímajú komisiu, o ktorej som už hovorila pred chvíľou. Všeobecný kontext e, je taký, že okolnosti, za ktorých rozpočet na rok 2011 sa bude schvaľovať, e, sú veľkou výzvou, pretože marža v okruhu 5 je veľmi obmedzená a tiež preto, že úspešná aplikácia Lisabonskej zmluvy je prioritou pre všetky európske inštitúcie. Nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy úplne zmenilo postup schvaľovania rozpočtu a preto si vyžaduje ešte užšiu spoluprácu a užší dialog eh, medzi inštitúciami. Eh, Medziinštitucionálna spolupráca pokrýva niekoľko aspektov, napríklad kapacit na preklad a nábor nových pracovníkov, eh, ďalej výmena najlepších postupov a zvyšovanie účinnosti práce toto by sa mohlo dosiahnuť v oblastiach, ktoré doposiaľ ešte neboli zakomponované do tohto kontextu, napríklad eh, EMAS, nediskriminačná politika a pracovanie na diálku. Dlhodobá stratégia, eh, na to sa zameria výbor pre rozpočet už eh, nejaký čas, nielen čo sa týka parlamentu, ale aj ostatných inštitúcií. No a istoty, pokiaľ ide o rozsah a tvar rozpočtu pre zahraničnú službu, a tiež rozhodnutie súdu v tomto smere ešte zhoršujú finančnú situáciu v okruhu 5 a vďaka nim je ešte menej predvídateľná. Čo sa týka Európskeho parlamentu, dokument z predsedníctva obsahuje tieto hlavné ciele. Rozvíjanie skúseností poslancov, čo sa týka výskumu, využívania knižnice a prispôsobovania inštitucionálnych aspektov v uplatňovaní Lisabonskej zmluvy. Preto výbor zdôrazňuje legislatívnu výnimočnosť. To je hlavnou prioritou. Ďakujem. Thank you. Thank you And, uh... Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz chcem srdečne privítať pána Levandovského v jeho novej funkcii a dávame mu slovo. Pán predsedajúci, vážení odborníci na rozpočet, ktorí ste priamo zvolení občanmi. Ja som počúval celý večer a tiež som si pozorne vypočul priority parlamentu na rozpočet 2011 a tiež usmernenia rady, ktoré boli schválené 16. marca. Súhlasím s tými hlavnými bodmi a Musím povedať, že to nie je rutinný eh, výročný postup a to z dvoch dôvodov, ktoré spomenula spravodajkyňa. Prvým z týchto dôvodov je, že sa musíme prispôsobiť eh, prostrediu po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Čiastočne sme sa už prispôsobili, ale ešte máme pred sebou mnoho práce. Je dôležitá spolupráca, o mnoho viac ako kedykoľvek predtým medzi inštitúciami, pretože prebehne iba jedno jediné čítanie v parlamente. Už e, sa dohodlo, že bude umožnené isté prechodné obdobie, e, to sa schválilo v novembri, na zmierovacom konaní. Predbežný harmonogram e, už je schválený od roku 1975 a je potvrdený. Ešte sú tu ešte špecifika ktoré sa vzťahujú na zmierovací výbor. To je zásadné, pretože prebehne naozaj iba jedno čítanie výročného rozpočtu. Preto zajtra v trialógu komisia chce predniesť e, špecifika, ktoré sa majú prediskutovať a tiež spôsob e, dosiahnutia dohody o niektorých konkrétnych bodoch predtým, ako začneme samotný rozpočtový postup na rozpočet 2011. E, Druhým dôvodom, prečo tento postup nie je rutinný, je, že sme teraz v období po kríze a mnoho krajín, mnoho členských krajín má rozpočtový deficit, mnoho krajín zadlžených a majú rôzne problémy svojich verejných financií. Preto o mnoho viac ako kedykoľvek predtým by sme mali pripisovať význam zdravému finančnému riadeniu, správnemu predvídaniu a implementácie rozpočtových e, usmernení. Celkom ľahko sa dajú identifikovať e, hlavné okruhy rozpočtu, ktoré nie sú dostatočne financované okruh 1A, okruh 4 a to z dôvodu druhu spolupráce, ktorú musíme zmeniť počas postupu, ktorý sa týka výročných rozpočtových postupov. Naše závery sú však také, a budeme ich prezentovať eh, v rámci pravidelnej správy, eh, medzi inštitúciálne dohody a to sa zverejní v rovnaký deň ako návrh rozpočtu, to znamená 27. apríla a zašleme ho aj parlamentu. Naša spravodajkyňa, nie je to už moja spravodajkyňa, ale spravodajkynia parlamentu, ktoré meno sa veľmi ťažko vyslovuje, veľmi správne poukázala na to, aké obrovské možnosti sú v našej mládeži. A to sa spomína aj v jej správe. Je to správa, ktorá sa snaží navýšiť financovanie okruhu 3. To sa týka vzdelávania a umiestnenia mládeže na trh práce a zníženia počtu nezamestnaných. Okrem toho je dôležité aj plniť naše sľuby z plánu obnovy Aj to je totiž dôležité pre občanov Európy. Okrem toho je dôležité implementovať e, rozhodnutia, to by sa malo ešte urýchliť v roku 2011. Okrem toho je dôležité dosiahnuť účinný postup administratívy. A v tomto smere musím zdôrazniť, že komisia tento rok napriek e, prispôsobovaniu sa Lisabonskej zmluve nebude požadovať žiadne nové posty. Chystáme sa schváliť e, v kolégiu návrh rozpočtu 27. apríla a ako máme vo zvyku, okamžite v ten istý deň to prednesieme aj výboru pre rozpočet v parlamente. Preto sa už teraz teším na začiatok tohto postupu pre rozpočet 2011 a dúfam, že naša spolupráca prebehne úspešne Je to nový postup e, a preto sa musíme učiť všetci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz pán Berman v mene výboru DV. Ďakujem, pán predsedajúci. E, drahý pán Levadovský, pán predsedajúci, v hospodárskej kríze aj európsky rozpočet je pod istým tlakom. To je pochopiteľné aj v Bruseli si každé euro otočíme trikrát, eh, než rozhodneme, na čo ho minieme. Napriek tomu musíme investovať do rozvojových krajín. Hovorím teraz v mene výboru DEVE. Preto chcem zdôrazniť investície do rozvojových krajín udržateľný rast eh, chudobných krajín, ďalej zvyšovanie možností týchto ľudí. To je dôležité, ale ich rozvoj je súčasťou riešenia našej krízy. Rozvojové krajiny, ich trhy rastú veľmi rýchlo. Európa musí rozumne využívať svoje financie. Musíme kombinovať dotácie a kredity. E, tiež musíme zavádzať systém mikrofinancovania. Mali by sme zabezpečiť, aby občania v týchto krajinách mali ambiciozne ciele. Mm, pán komisár Pibalks teda pre rozvoj eh, musí naďalej prevziať eh, zodpovednosť za svoju časť rozpočtu. Nie eh, pani vysoká predstaviteľka Aštenová, ako to teraz vyzerá. Musíme bojovať proti chudobe, ale nesmieme byť závislí od našich diplomatických cieľov. Ďakujem. A teraz v mene politických skupín prvý rečník je pán Fernández na dve minúty. Presidente, caro Pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážení kolegovia, som veľmi rád, že môžeme označiť rozpočet na rok 2011 za rozpočet mládeže. Sú návrhy obsahnuté v tomto rozpočte, ktoré sa týkajú pomoci mladým ľuďom, aby mali jednodušený prístup na trh práce, ale aby sme im aj pomohli hľadať si prvú prácu. Toto prepojenie s mladými ľuďmi je dôležité. Musíme podporovať inovácie a tiež e, program digitálnej agendy. Toto sú ďalšie programy, ktoré môžu prispieť hospodárskému rozvoju, ktorý bude udržateľný v Európe a tiež k vytváraniu pracovných miest. Čo sa týka rozpočtu parlamentu konkrétnejšie, rád by som vám pripomenul, že skupina EPP e, chce obhajovať udržateľný a prísny rozpočet, e, kde každá jedna položka musí byť odôvodnená. My sa domnievame, a preto to navrhujeme, že je potrebné zbaviť sa modelu e, rozpočtu, ktorý sa navyšuje, ako sa nám zachce. Musíme hľadať predovšetkým účinné opatrenia a snažiť sa šetriť. Teda tento udržateľný, prísny a účinný rozpočet je to, o čo sa budeme snažiť musíme prehodnotiť dlhodobé politiky v oblasti budov. Musíme byť aj v tomto smere veľmi prísni, musíme sa pozrieť na fixné výdavky pozornejšie a predtým musíme vypracovať analýzy ehm, ziskov z konkrétnych opatrení. Musíme si uvedomiť, že prioritou parlamentu musí byť legislatívna excelentnosť a preto naše inštitúcie musia mať potrebné prostriedky na to, aby sa mohli venovať svojej činnosti. Vďaka Lisabonskej zmluve musíme si uvedomiť, že prebehne iba jedno jediné čítanie o rozpočtovom postupe, preto spolupráca musí byť o mnoho účinnejšia a efektívnejšia a o toto sa budeme snažiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Balcány na 2,5 minúty. Ďakujem pekne. Usmernenia eh, na rozpočet 2012 eh, sú prvým krokom eh, k ďalšiemu rozpočtu pre Európsku úniu. Je to konkrétny, hmatateľný krok. V rozpočte pre, výbore pre rozpočet sme sa snažili zadefinovať konkrétne priority, ktoré budú reálne a ktoré budú znamenať prínos pre Európu. Konkrétnou prioritou napríklad bola mládež, ale nielen mládež, aj inovácie, výskum a vývoj. A vychádzali sme z toho, aby sme dosiahli dlhodobú politiku v oblasti sociálnej. E, taktiež, čo sa týka stratégie EU 2020, boja proti nezamestnanosti, ale aj boja proti klimatickým zmenám, musíme vychádzať z rovnakého základu musíme sa snažiť o to, aby sme neostali iba pri slovách, aby sme prešli k činom. K tomuto už v minulosti došlo. Musíme mať dostatok prostriedkov, nesmieme byť ochotní príjmať žiadne kompromisy a žiadne škrty. Tento krok podľa mňa je veľmi reálny. E, marže e, sú veľmi obmedzené v oblasti financií a to znamená, že nemáme dostatok prostriedkov e, na to, čo považujeme za najdôležitejšie a síce nové inovatívne kroky. A to je najcitlivejšie v oblasti prvej kapitoly rast, zamestnanosť, konkurencieschopnosť, ale nielen to. Rozpočet musí byť dostatočne flexibilný, musí byť schopný reagovať promptne na požiadavky občanov, tak ako ľudia. Tieto požiadavky sa neustále menia, pretože ich prekladajú ľudia ehm, Predpokladom e, preto, aby rozpočet bol nástrojom pre rast Európy, je to, aby bol schopný reagovať. Teda musíme mať dostatok prostriedkov, musíme mať presne zadefinované kroky pre naše budúce stratégie, najmä stratégiu EU 2020. A tiež sa musíme pozrieť na konečné riešenie jednotného nástroja flexibility v rozpočte, ktorý nám umožní riešiť výzvy budúcnosti, keď vzniknú. Ďakujem pekne. A teraz pán Godmanis na dve minúty. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, rád by som zdôraznil tri veci, ak dovolíte. Poprvé, čo sa týka štruktúrálnych fondov, 35 rozpočtu sme dvakrát eh, horší, ako sme boli v minulých obdobiach. Eh, ehm, nemáme dostatok prostriedkov v tomto smere. V minulosti ten podiel bol 25, teraz je 14. Teda otázka znie, ako zohľadníme tieto skúsenosti, ako sa budeme snažiť naplňať túto časť rozpočtu. Inak totiž dôjde k situácii, kde tieto prostriedky nebudú využité. Eh, ďalším bodom sú rezervy. Ďalej druhá poznámka musíme preplatiť eh, požiadavky z predchádzajúceho obdobia a komisia plánuje zhruba 5 miliárd v tomto smere, ale myslím si, že sú krajiny, ktoré nepredniesli požiadavky. Nemyslím si, že celá táto suma sa preto minie, preto sa pýtam, či sa tieto prostriedky využijú alebo nie. Okrem toho musím spomenúť aj dve závažné veci, ktoré sa týkajú prenášaného rozpočtu z roka na rok. Rozpočet pre plnospodárstvo za rok 2009 tam boli platby o 2 miliardy nižšie pre rozvoj vidieka ako v roku 2008. Teraz tieto financie sú na úrovni platieb mnoho vyššie, ale otázka znie, či sa všetky projekty v roku 2010 splnia alebo nie. No a posledná vec sa týka programu summitov. A keď sa pozriete na okruh 1a, 7. program v oblasti výskumu a vývoja, platby za rok 2009 boli o mnoho nižšie ako v roku 2008. Otázka teda znie, či by ich plnenie eh, bolo dostatočné na to, aby sme mohli plánovať rozpočet v tom zmysle, aby sme boli schopní pokryť potreby aj v iných oblastiach, teda či sú k dispozícii rezervy alebo nie. Thank you. Mrs. Jobro, one minute. Ďakujem pekne. Pani Ziobro, na jednu, pán Ziobro. Pán predseda, v uznesení Európskeho parlamentu, ktoré sa týka priorít rozpočtu na rok 2011, je obsiahnuté odsek, kde sa hovorí, že to nesmie byť na úkor e, základných európskych priorít, napríklad e, súdržnosť, e, štrukturná politika a poľnohospodárska politika. Tu sa snažíme e, nejakým spôsobom varovať, pretože tie priority, ktoré sú tam zadefinované predtým, sú iné a tie sú nedostatočné. Máme sa sústrediť na inovatívnosť, ale sú aj najchudobnejšie regióny v Únii, ktoré vôbec nemajú podmienky na to, aby sa tá inovatívna politika mohla uplatniť. Tam sa hospodárstvo len tvorí. A ak Európa má byť kontinentom rovnakých šanci, musíme to využiť e, politiku súdržnosti a štrukturálnu politiku. Hlavne v dobách krízy nemôžeme zabúdať na solidárny rozmer, aby sme nekodifikovali rozdelenie na chudobnú a bohatú úniu. Ďakujem, ďalší rečník na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Dnes začíname rozpravu o e, veľkom smerovaní e, rozpočtu 2011 a priorita, ktorá sa navrhuje, je mládež. Obzvlášť v čase, kedy nastáva prechod z študijného veku na pracovný trh. Táto alternatíva je dobrá, napríklad sa navrhuje vytvorenie Erasmus, podpory Erasmus pre mm, prvé zamestnanie a v politike m, mm, diabol je v detailoch. O čom hovoríme, keď hovoríme o Erasmu m, mm, pre prvé zamestnanie? Ako to naplníme? Presenujeme fondy z Erasmu, ktorý je venovaný študentom, alebo to naplníme novými čerstvými peniazmi? E, nevieme o tom podrobnosti a nevieme, že či e, tento Erasmus bude pre tie menej cenené pracovné miesta alebo pre dôstojné pracovné miesta, čo môže byť e, investícia do budúcnosti pre mladých. Môže to byť program, ktorý bude bojovať e, proti nezamestnanosti mládeže, alebo môže to byť program, ktorý bude skrývať nezamestnanosť mládeže. A toto je stredobodom debaty e, veľká zaťaž roku 2011 bude nezamestnanosť a toto nás konfraktuje s nerovnakými príležitostiami. a tento rozpočet na rok 2011 je v rámci finančného výhľadu, ktorý bol prehodnotený a ktorý sa nedoladil vzhľadom na krízu. A rozpočet, ktorý eh, schválime na konci roka, eh, nás odsúdi e, na pokračovanie v e, tejto situácii, hoci aj keby sme e, vyjadrili najlepšie priority na svete, pretože nebudú oni naplnené dobrým zámerom v samotnej štruktúre rozpočtu. Ďakujem, pán, pani Andrásen, na 1,5 minúty. Ďakujem. Tých navrhovaných 6,5-percentný nárast rozpočtu Európskeho parlamentu v roku 2011 je ďalší E, príznak toho, ako sa táto snemovňa vzdiela od e, skutočného sveta a zájmu svojich voličov. Ako môžeme vyjadriť e, našim voličom aj v normálnych časoch, aj v časoch krízy, že náklady, ktoré platia na každého z nás, prekračujú 2 milióny libier každý rok. Ako im môžeme povedať, že ak chcú mať parlament na vysokej úrovni a majú byť na to hrdí, tak toto je um, účet, ktorý musí zaplatiť. Ako vysvetliť všetkým tým, ktorí um, prišli o pracovné miesto, že my, um, poslanci, potrebujeme viac personálu kvôli Lisabonskej zmluve, alebo že um, držiteľia úradu v tomto parlamente potrebujú zvýšiť svoje um, prídavky, pretože um, pracujú tvrdšie. 15% nezamestnanosti v mládeži uh, v Spojenom kráľovstve alebo ešte horšie 45% nezamestnanej mládeže v Španielsku uh, nepochopí, ako um, toto navýšenie im zabezpečí pracovné miesto. Mnohí z nich e, sú e, dobre vzdelaní, len e, nemajú pracovné príležitosti. Ja úprimne nedokážem im zodpovedať túto otázku. Môže niekto vysvetliť mojim voličom, že ako tá skutočnosť, že tento parlament má dve sídla, jedno v Bruseli, jedno v Strasburgu, im pomôže zaplatiť hypotéku a nakrmiť deti a vzdelať ich pretože toto je veľká časť tých nákladov 2 miliónov, o ktorých som hovorila. Čo sa týka komisie, je pekné hovoriť o vznešených cieľov ako investície do mládeže, o vzdelávania a podporovanie štúdia jazykov a podpora inovácií pre ekonomický rozvoj a vytvorenie pracovných miest v Európe. No, správa auditorov e, nás neuspokuje v čerpaní európskych prostriedkov. Ani e, tieto e, záväzné prostriedky v rozpočte neukazujú, že EÚ plánuje s tým niečo robiť. Žiadny návrh na navýšenie rozpočtu nesmie byť tolerovaný Predsedajúci hovorí, že mala rečnička viac ako pol minúty navyše a teraz pani Wertmann. Ďakujem, vážení kolegyne, kolegovia. Priority rozpočtu 2011 Európskej únie um, sú poznačené ekonomickou a hospodárskou krízou a um, preto um, spoločné pozitívne snahy, aby sme mali e, čo najrozsiahlejšie sociálne spravodlivé východisko budem sa stredovať na dve veci, napríklad jadrový rozpočet na rok 2012 je zameranie sa na e, mládež a um, je investícia e, do um, mládeže e, už dnes nám umožňuje myslieť na Európu zajtra. Po druhé, je situácia nám ukazuje veľmi jasne, ako rýchlo v silnom hospodárskom priestore môžeme zničiť pracovné miesta. Stratégia 2020 je zameriavaná na inováciu a tým sú, e, dúfam, opravnené spojené nádeje, e, že sa budú vytvárať e, nové pracovné miesta a že sa budú sociálne rozdiely zmenšovať. Teraz pán Šurian. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vieme, že Európska únia, čo rozpočtu týka, potrebuje reformu rozpočtu Vieme však aj to, že e, v rámci ročného rozpočtu táto reforma nemôže prebehnúť a na to je ten e, rozpočet e, príliš úzky. A to je veľký problém. Veľký problém je, že tento rozpočet je veľmi neprúzný a nemôžeme rýchlo reagovať na každodenné výzvy a nemôžeme reagovať ani na každoročné výzvy a náš manevrovací priestor je moc úzky spravodajca alebo spravodajkyne, lepšie povedané, predložili veľmi dobré náklady a stanovili veľmi dobré ciele a dúfam, že parlament e, tieto rady si osvojí a podporujem tento text a som rád, že sa zaberá mládežou, pretože ináč e, sa mládež od nás odvráti a aj od Európskeho snu sa odvráti. Dovolte mi povedať niečo o kohoznej politike táto kohezná politika nie je žiadne eh, charitatívne zriadenie. Eh, sú eh, veľké rozdiely medzi rozvinutými a nerozvinutými a znevýhodnenými regiónmi a tieto rozdiely chceme zmenšiť. No keď je na tom nejaký región lepšie, tak potom prispievame k tomu, že celá konkurenceschopnosť Európskej únie bude lepšia prirodzene, keď členské štáty e, budú tieto e, peniaze naozaj využívať a nebudú e, tie peniaze nevyužité. Prirodzene na to tie peniaze vynakladáme, aby tieto peniaze prinášali aj výsledky. Myslím si, že je mráne peniazmi, keď máme dve sídla v Štrasburgu a Bruseli a to neprináša žiadne výsledky. Dúfam, že dnes budem môcť postúpiť vpred a výbor pre rozpočet má záujem to, aby sme za naše peniaze niečo dostali. You, Ďakujem, pán Von. You, uh, uh, uh... Ďakujem, pán predseda. Vítam túto správu o rozpočtových usmerneniach Európskeho parlamentu a vítam diskusiu o tom, aké sú naše priority, aby sme zabezpečili, že Európsky parlament bude môcť robiť svoju prácu. Tá úvodná správa možno bola um, pochopiteľne vágna a všeobecná, ale um, v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vydal výbor, nám je jasné, čo je dôležité. Rozpočí, výbor sa snaží uh, vyvážiť uh, potreby, uh, ktoré si uvedomujú naše zodpovednosti po Lisabonskej uh, zmluve, po aj s potrebami čo najviac obmedziť výdavky, pretože verejné financie sú obmedzené a som si istý, že to e, všetci zohľadníme a preto sme e, e, rozhodli o prioritách, ktoré sú v týchto usmereniach kľúčové a je len o čerpanie peňazí, ale tiež ide o hľadanie úspora a tiež o čerpanie peňazí najlepším možným spôsobom. Preto som podečený, že napríklad integrovaný systém riadenia vedomosti je prijatý akceptovaní a mali by sme e, skomenovať všetky možné zdroje pre občanov aj e, pre inštitúcie. Tiež um, e, TV Európa vítame tiež prídavok na sekretariát a zamestnanie väčšieho počtu pracovníkov je tiež podľa mňa kľúčový, ako aj strednodobá, dlhodobá stratégia správy budov parlamentu a inštitúcií, s ktorým budeme pracovať ešte už, ako už pracujeme. A tiež je to ťažká otázka 20-percentného prahu, e, na ktorom sme sa zhodli e, pred mnohými rokmi a ja aj rozpočet sa domňavame, že akékoľvek zmeny tohto 20-percentného prahu by mali byť predmetom e, rozpravy medzi rozpočtovým výborom a predsedníctvom a všetkými rôznymi inštitúciami. Nemalo by to byť jednostranné rozhodnutie. Skupina SND predložila pár ďalších pozemských návrhov, ktoré budeme hlasovať zajtra, ktoré dúfam, že ešte zlepšia ďalej tieto usmernenia. Jedna z hlavných e, vecí, kde máme e, problémy, e, sú administratívne výdavky v um, kapitole 5 a um, ďalší pozmeňujúci návrh sa týka zosúladenie usmernenia a odhadov, aby sme prijovali rozhodnutia aktuálne a e, načas. A tiež e, dúfam, že kolegovia si uvedomia, že po dohode o týchto usmerneniach budem musieť prijať ťažké diskusie o odhadoch, ktoré nedávno e, zverejnil generálny tajomník ale len potom budem môcť hovoriť o prioritách ale potom budem môcť viesť riadnu debatu ako dosiahnuť e, fungovanie parlamentu a čo najväčšie obmedzenie výdavkov. Teraz pán Haglund na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. V ťažkých ekonomických časoch, ako sú tieto rozpočtové otázky, sú citlivé rozpočtové usmernenia na rok 2011 tiež e, pokrývajú vlastný rozpočet Európskeho parlamentu. Tradične výdavky a tzv. v tzv. kapitole 5 sa prideľujú tak, e, aby boli menej ako 20 v Lisabonskej zmluve. E, ako naši ľudia hovoria, sa bože s tým, že parlament má dostať väčšiu sumu peňazí. E, sú preto dobré dôvody, aby sme preskúmali zdroje, ktoré môžu parlamentu tieto nové právomoci odvodniť. A my sa pamätáme, že pred rokom 2010 sme dostali viac zdrojov prísľubených v dôsledku Lisabonskej zmluvy. No ja myslím, že Lisabonská zmluva by nemala slúžiť ako bankomat pre parlament. Mali by sme e, zefektívniť našu vlastnú organizáciu a hľadať úspory tam, kde je to možné a musíme e, kvantifikovať e, možné dodatočné požiadavky a e, sú ľudia, ktorí e, hovoria, že e, väčšie pridelné prostriedky pre funkcie, ktoré nás podporujú pri práci ako poslancov, sú potrebné. Je zaujímavé, že poslanci v mojej skupine necítia silnú potrebu pre tieto zvýšené prostriedky v týchto ekonomicky ťažkých časoch. Hm, tie úsmernia, ktoré dnes schváľujeme, sú dobré a mali by sme ich vidieť ako spôsob, ako e, naše vlastné náklady preskúmať. Ďakujem, pán Van Dalen. Pán predseda, v hospodársky ťažkých e, časoch každý si musí priťahnuť opasok a aj štáty musia kontrolovať svoje výdavky a šetriť pretože eh, je to tak, že mm, občania majú menšiu dôveru v európsku politiku a o tom mám veľké obavy a preto chcem teraz eh, predlžiť eh, dve, dva návrhy, ktoré možno pri ďalšom rozpočtu treba prebrať. Poprvé, my všetci ako európsky poslanci musíme skladať rovnaké účty pri našich paušálnych výdavkoch 4000 eur za mesiac ako pri ostatných a to podľa mňa nie je transparentné. V aprílovej schôdzi e, chcem predložiť e, pozmeňujúci návrh. E, druhý bod rozpočty Národných informačných center parlamentu sú dosť veľkorysie. myslím, že v ďalších troch rokoch by sme mali o jednu tretinu skrátiť a chcem tiež podporiť kolegov, pretože ja myslím, že takto sa zasadíme o transparentnosť. Ďakujem, pán Belder, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Rozpočet na rok 2011 spochybňuje priority Európskej únie a sú to ekonomicky ťažké časy a preto únia e, si to musí vyjasniť, pretože to sú finančné prostriedky z členských štátov, ktoré dostáva. No, e, oni, e, členské štáty musia robiť veľké úspory a členské štáty musia sporiť, no zároveň aj Európska únia musí sa adresne zasadiť o úspory. Mám pár otázok na spravodajcu. Dobre, sociálne otázky, ktoré sa týkajú mladých ľudí, môžu byť rovnako dobre za, e, vyriešené na e, úrovni e, členských štátov. No, mám tu jednu otázku, ktorá je dôležitá pre EÚ vzhľadom na mm, pracovný trh. Pani spravodajkyňa, chcete to tiež riešiť tému okravy skupin, Chcem povedať, že osobitne ľudia, ktorí vrastajú v detských domovoch, musia byť osobitne podporení. Ja som bol m, mm, nedávno v Bulharsku a videl som tam dobrý projekt pre um, mladých a európsku podporu pre takúto iniciatívu je dobrá vec. Mali by sme to presadzovať eh, napríklad v rámci strukturálnych fondov. Ďakujem, pán Griffin. Jednu minútu. Budget. Najdôležitejšia priorita akéhokoľvek rozpočtu je e, miniať len vaše peniaze. E, miniať peniaze iných bez ich e, dovolenia nie je rozpočtovanie, ale krádež britskí daní poplatníci v priamých platbách dávajú 6,4 miliardy a do EU a stále sme nemali referendum. Keď beriete tieto peniaze, nie je zločin bez obete naši vojaci, e, našich vojakov e, zabijajú bomby Taliban, lebo si nemôžeme dovoliť neprestrelné vozidlá. 6,4 miliardy um, liber uh, e, by uh, všetky tieto veci napravilo a stále by sa ešte mohli budovať školy za to. Mal by byť len jedna rozpočtová priorita a to prestať okrádať Britániu naši dôchodcovia a vojaci potrebujú tie peniaze viac ako EU. Pre vás je to rozpočet, pre nich je to vec života a smrti. Gariga, pán Gariga, dve minúty. Eh, Ďakujem, pán predseda. Mm, vítam komisára Levnovského, starého priateľa z eh, tohoto snemovne a teraz eh, sedí v iných kreslách ako jeho bývalí kolegovia. Tiež chcem eh, pozdraviť eh, tradičný systém eh, rozpočtových usmernení. Myslím, že toto je dobré, pretože vďaka tomu komisár môže si vypočuť rozpočtové priority Európskeho parlamentu. Predtým, ako budeme pokračovať s vypracovaním návrhu rozpočtu. Veci, ktoré si teraz komisár vypočuje a ktoré počuje, sú odlišné od tých, ktoré určite počuje každý deň, e, ktoré pochádzajú z rôznych generálnych raditeľstiev, ktoré na ňo tlačia, aby mali viac rozpočtu. Teraz my v parlamente nebudeme na ňo tlačiť, ako dobre viete. To budeme robiť od septembra a teraz jednoducho chceme len, aby pán Levandovský mal veľmi jasno v tom, aké sú rozpočtové priority tohto parlamentu. Každý deň vznikajú nové výzvy pre rozpočet 2011 eh, a eh, už máme nové eh, napätie v kategórii 4, kde máme veľmi úzkú rezervu, ktorá ešte bude horšia kvôli potrebe tam zahrnúť stratégiu Balckého mora. Máme tiež napätie v polnohospodárstve a nielen preto, že sme zavedli spolurozhodovanie, ale preto, že sa snažíme ju využívať v tomto parlamente a nepríjmame nové východiska Eh, poľnohospodárskeho rozpočta, aby sa z toho financovali iné eh, rozpočtové položky a samozrejme preto, že musíme riešiť vždy ten ťažký problém kategórie 5 a to sú administratívne náklady a väčšia transparentnosť. Posledná vec, eh, tento parlament je veľmi pripravený mm, šetriť peniaze aj v rozpočte spoločenstva, aj v rozpočte Európskeho parlamentu. A my nie sme pripravení v politických skupinách znašať demagógiu istých osôb, ktoré ju využívajú ako svoj spôsob politiky. Vážení kolegovia, vážený pán Levandovský, bývalý kolega, vítajte naspäť. Ak dovolíte, stručne sa vyjadrím k obom správam. Chcem sa poďakovať pani Redžejevskej za jej vynikajúcu správu ale predložili sme niekoľko e, pozmeňovacích návrhov, ktoré považujeme za dôležité. Poprvé, klimatické zmeny predstavujú zásadnú prioritu. Nesmieme e, poľaviť v našom úsilí len kvôli tomu, že Kodanská konferencia zlyhala. Musíme skutočne hľadať riešenia financovania tejto problematiky. Po druhé, ak má zabrať stratégia Európa 2020, tak Únia sa musí snažiť zlepšiť realizáciu tejto stratégie a pritom sa musíme snažiť pozdvihnúť hospodárstvo a presadzovať sociálnu agendu. To sú politické otázky, ktoré si žiadajú silnú podporu a okrem toho veľmi silný signál smerom k rade a komisii e, súvisiaci s tým, že treba prehodnotiť rozpočtové stropy v nadchádzajúcich e, rokoch. Predovšetkým kategóriu 1 rastá zamestnanosť. Čo sa týka rozpočtu EP, Napriek tomu, že naše potreby sú veľké, musíme e, brať do úvahy ekonomické podmienky. Musíme e, sa trošku držať na úzde. E, e, mám tým na mysli Európsky parlament. Politické skupiny e, majú za to, že treba splniť cieľa Lisabonskej zmluvy. Zároveň však musíme sa snažiť o úspary. Predovšetkým ide o možnosti v kategórii 5. Správa, administrácia. To je vystavené obrovskému tlaku. Určite nová zahraničná diplomatická služba si vyžiada ďalšie peniaze. Musíme byť skutočne veľmi restriktívni efektívni v tom, ako budeme nakladať s prostriedkami. Pán Van Orden, v časoch e, ekonomického krátenia e, aj vo verejných financiách v členských štátoch aj všetky inštitúcie EÚ sa musia zamyslieť nad tým, ako, ako znižovať náklady. Príkladom by malo byť EP. Zdá sa, že napriek tomuto princípu neustále narastajú náklady a počet zamestnancov EP. Jednoducho e, sa mnohé inštitúcie snažia dosiahnuť úspery e, tým, že e, sa na mnohých miestach uberá. Ale zdá sa, že prebujnila byrokracia, zbytočné budovy a iné nákladové položky jednoducho zaťažujú EEP 94 miliónov eh, eur. Eh, slúži každoročne na eh, propagáciu sa EP a ďalšie milióny na televíziu. Potom sa žiadajú 2 milióny pre Dom európskej histórie. Takisto je absurdné, že máme informačné kancelárie, v každom členskom štáte pri ročnom ročných nákladoch 40 miliónov a jednoducho e, e, tieto kancelárie informačné nechávam, pretože e, občania sa obracajú priamo na nimi volených zástupcov EP potrebujeme vyslať silný signál vládam členských štátov a usporiť 200 miliónov. Pán Obermajer tu nie je a dostáva slovo pani Gresle. Ďakujem e, za slovo. Chcem najprv hovoriť o rozpočte komisie. E, chcem povedať, že zahraničná diplomatická služba mi veľmi leží na srdci. E, a, táto skutočne, táto diplomatická služba zatiaľ nie je zahrnutá v návrhu rozpočtu komisie. Nikto nevie, čo to bude stať. Je dôležité, aby sme začlenili túto službu pod komisiu. Tam patrí. No a jednoducho aj tamto aj závaží práve z hľadiska viacročného e, programu. Je e, skutočne nemožné, aby takéto prostriedky naviac e, išli nad rámec viacročného plánu. Skutočne musíme sa zamyslieť nad tým, akého právneho základu budeme vykladať pri tej, vychádzať pri, tomto, pri tejto diplomatickej službe. Jednoducho treba si uvedomiť, že pracujeme s položkou, ktorá zatiaľ nie je v rozpočte Rok 2011 to je jasné už v tejto chvíli, predovšetkým v tej, eh, v tej eh, rozpočtovej linke administratíva. Tam máme eh, najväčšie nákladové tlaky, skutočne malý mm, manevrovací priestor. Mali by sme v, v štatúte zamestnancov mali nájsť možnosti krátiť. A skutočne mám na mysli Mám na mysli e, napríklad krátenie v položke e, mimoriadnej dovolenky a napríklad sú tam e, určité príspevky Eh, na eh, špeciálne eh, činnosti počas tohto voľného času. A to nemusíme podporovať. No a ja nepochybujem o to, že všetci, čo tu pracujeme, potrebujeme obslužný personál a je potrebné, aby mali dostatočne dobré pracovné podmienky. Ja skutočne na rozdiel od ja na rozdiel od predrečníka nesúhlasím s tým, že, e, že e, je úplne zbytočné e, mať informačné kancelárie. Predseda rady neexistuje v rozpočte a mali by sme ho tam niekde vniesť do toho rozpočtu. Ďakujem pekne pani eh, pán Ehrenhauser. Ďakujem pekne. My potrebujeme inú EÚ aj nový rozpočet EÚ. Potrebujeme odvahu urobiť zásadné rozhodnutia a netrápiť sa s drobnými technickými detailami. Chcem povedať tri veci k rozpočtu. Poprvé, potrebujeme transparentnosť európskeho rozpočtu. Aké sú eh, veľké eh, náklady na správu? Myslím si, že reálne čísla nemáme. Po druhé, úspory Ehm, povieme si, že miliardu usporíme v, e, v EP bez toho, aby, e, sa, aby vlastne došlo k, e, k oslabeniu činnosti E, inštitúcií. Mám na mysli e, pozatváranie viacerých úradovní e, v rôznych členských štátoch alebo v Štrasburgu. Potom musíme sa zamyslieť nad výdavkami Ecosoku a podobných subjektov. No a po tretie, musíme skutočne presadzovať rozumné projekty, e, skutočný Erasmus pre učňovskú mládež a e, skutočne toto sú veci, nad ktorými sa treba zamýšľať. Ďakujem pekne. Pán Sikiersky. Európsky parlament získal významné dodatočné právomoci vďaka Lisabonskej zmluve môže rozhodovať o, o výdavkoch z, e, z pokladne EÚ. E Sme priekopníkmi a najbližšie roky budú prelomové. E, bude treba niekoľko rokov na doladenie rozpočtovej procedúry. Len spolupráca s komisiou a radou umožní to, aby tie postupy e, čo najdokonalejšie odrázali atribúdy Lisabonskej zmluvy. Som za to, aby sa navyšoval rozpočet v tých položkách, kde, e, ktoré súvisia s novými pravomocami e, parlamentu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Ak má parlament riadne vykonovať svoju činnosť, potrebuje na to primerané prostriedky, keďže sa zvyšuje zodpovednosť parlamentu, preto aj my, poslanci, potrebujeme lepších poradcov, viac poradcov. Potrebujeme podporu celého radu odborníkov a to nie je zadarmo. Ďalšou prioritou, o ktorej e, pojednáva správa, ktorá sa zosúľa našu podporu, je e, zvýšiť investície do e, mládeže. S tým súvisí aj vzdelanie a to je základ modernej progresívne orientovanej spoločnosti. Súťažíme s USA, s Japonskom a novými e, veľmocami. Ak chceme úspešne s nimi súťažiť, potrebujeme na to peniaze. Ďalej bojujeme s chudobou. Mali by sme financovať bezplatné potravinové dávky alebo potravinové balíčky pre tých najchudobnejších, napríklad podporiť e, e, e, myšlienku mlieka a ovocia v školách. Nemôžeme tolerovať skutočnosť, že niektoré deti nedostávajú dostatočné živiny, že sa zle stravujú. V súčasnej dobe sme rozbehli program, stratégiu Európa 2020 a už teraz by sme mali zohľadniť v rozpočte E, výdavky, ktoré súvisia s touto stratégiou. Úspešnosť tejto stratégie je podmienená e, väčším objemom peňazí na e, politiku súdržnosti, takisto na vytváranie rezervného fondu na prípadné krízy. Chcem sa poďakovať autorke správy, ktorá však by mala byť podrobnejšie rozpracovaná. Takže ďalším je pani Carvalho. Ďakujem za slovo. Priority. Musíme si ujasniť priority e, e, ďalšieho rozpočtu EU. Investície do mladých, e, vzdelávanie, odborná príprava, plynulý prechod zo vzdelávacieho procesu do pracovného procesu. To by malo ležať na srdci tvorcom tohto rozpočtu Mladí ľudia e, sú najviac postihnutí nezamestnosťou. Mobilita, Erasmus, e, získanie prvého pracovného miesta, to sú dôležité stratégie. Ďalej treba jasne e, previazať vzdelávacie systémy s potrebami trhu práce. Takže Erasmus, a, a, a program prvého zastúpenia, ktorý navrhla pani Fernández, vychádza zo spomínaných princípov. Ide o dodatočné zafinancovanie existujúcich programov vzdelávania, podpory vedy a výskumu. Ďalej, e, každá aktivita by mala mať zložku odbornej prípravy, ako aj zložku ktorá by zabezpečovala e, zmluvu medzi dotknutou osobou a novatorskou firmou, e, pričom by e, časť prostriedkov hrazil tento nový zamestnávateľ. E, musíme mať jasné priority aj v oblasti digitálnej agendy. Treba sa zamýšľať nad novými nad novými technológiami, ktoré tak neznečistujú životné prostredie. Musíme skutočne uh, vložiť e, všetky e, e, naše očakávania do mladých ľudí, do vedy. Tí sú tomu za budúcnosti. Ďakujem. Takže prvým rečníkom v rámci ad hoc vystúpenie je pán Boris. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, szanowna sprawozdawczyni. Takže vážený pán komisár, vážený predsedajúci, vážený spravoda- vážené spravodajkyne, chcem sa e, e, jednej i drugiej spravodajkyni za vynikajúcu sprawy. Samozrejme, ta hospodárska situácia v EU ešte nie je uspokojivá, alebo táto e, správa reaguje na to, ako Európa môže dosiahnuť pridanú hodnotu. Uh, musíme skutočne e, e, zabezpečiť, aby e, mládež bola stredobodom pozornosti a tak riešiť naše problémy. Musíme presadzovať inováciu, musíme e, e, klasť dôraz na e, digitálnu agendu. No a musíme podporovať malé a stredne veľké podniky v tých chudobnejších regiónoch. To je veľmi dôležitá priorita. A ďalšou prioritou je mobilita. V tomto kontexte treba podporiť siete TEN. Investície do mládeže majú osobitý význam. Preto chcem sa poďakovať výboru pre vzdelávanie za ich vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne. Pani Tekao, jedna minúta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Rozpočet na rok 2011 zohľadňuje nové pôsobnosti a tiež dôsledky ekonomické a finančnej krízy priority musia byť zachovať existujúce pracovné miesta tiež vytvoriť nové pracovné miesta. Únia musí investovať do priemyselnej politiky, ktorá je inteligentná a ambiciozná. Nemôžeme si dovoliť, aby v roku 2010 najpriemyselné štáty kde um, priemysel predstavuje len 15 preto musíme uh, zohľadňovať reštrukturalizáciu rozpočtových priorít, uh, eh, ktorá môže viesť eh, k tomu, že uh, v roku 2011 e, sa budú meniť v strednodobom výhľade e, tie rozpočtové výhľady 2000 e, do 2013. Musíme zohľadňovať potreby v poľnohospodárstve a tento rok komisia predloží návrh, aby sa vytvoril Európsky fond pre dopravu a to musí byť zohľadené aj v rozpočte budúci rok.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 Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ekonomická e, situácia aj na rok 2011 e, nás vedie k značnej zmene rozpočtových priorít v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, vrátane terajšieho rozpočtu 2010, pretože mm, rozpočet e, slúži eh, veľmi odlišným podmienkam, eh, ako predtým viedlo to k mm, strate zamestnania pre 3 eh, milióny osôb a tieto mm, fondy klesli o 35% a toto viedlo k znižovaniu financovania sociálnych programov, ako aj kultúrnych a ekologických programov. A ekonomická a finančná kríza je nutné zabezpečiť e, zamestnanosť verejnej služby ochrany životného prostredia a e, nielen e, služby, ktoré sú proti sociálnym požiadavkám len liberalistické zmýšľanie a vonkajšie faktory. Toto je vec, ktorá nemá alternatívu a nie je to len možné, ale aj potrebné. Pán Eber má jednu minútu. Dobrý deň. Ja sa budem venovať strednodobej a dlhodobej stratégii pre budovy. Je dôležitá, musí byť ekologická, energeticky efektívna a mala by byť aj nákladová efektívna. Musí byť otvorená, aby tie obrovské náklady pre rôzne budovy neboli také vysoké, pretože práve v čase krízy sa nedajú nejako opodstatniť. Bude treba urobiť analýzu nákladov a prínosov a sprístupniť ju. Európsky parlament by sa mal teda sústrediť na jednu vec a na základe historických a sociálnych zázemí by sme sa mali tejto téme venovať, nemali by sme upadnúť do anarchie, policia by nemala rezignovať a komunálni politici ako Tillmans to dokonca ešte aj priznávajú. Ďakujem veľmi pekne. Uh, next... Ďakujem. Teraz Elena Bazesku. Ďakujem, pán predseda, komisári. Chcela by som vás všetkých vyzvať, aby rozpočet Európskej únie na rok 2011 lepšie podporoval mládežnickú politiku. Treba podporovať mladých ľudí na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie. Chcela by som vám pripomenúť, že v Rumunsku jeden z projektov, ktorý uplatňuje vláda na podporu mládeže, je projekt na vybudovanie 100 tisíc domov alebo bytov pre mladých ľudí v budúcich troch rokoch. Takisto aj štipendia Erasmus by mali dosiahnuť sumu 3 milióny. Ale je rovnako dôležité poskytnúť viac finančných prostriedkov pre štipendia Erasmus Mundus, pretože to umožní viacerým mladým výskumníkom z Európskej únie a z tretích krajín vrátane e, Moldavska študovať v Európskej únii. Ako mladý poslanec, ako mladá poslankyňa predpokladám, že iniciatíva Erasmus by mala podporiť prístup mládeže k trhu práce. Chcela by som sa poďakovať komisii za podporu štyroch energetických projektov, ktorých sa zúčastňuje Rumunsko. Pán Barčety jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Komisári, vzhľadom na eh, veľmi zložitú situáciu v členských štátoch myslím, že musíme venovať zvláštnu pozornosť rozpočtu na rok 2011. Treba venovať zvláštnu pozornosť vytvoreniu nových pracovných miest a podpore malých a stredných podnikov, pretože oni práve poskytujú pracovné miesta pre našich občanov. Ak chceme podporiť tieto podniky, musíme zjednodušiť pravidlá, podľa ktorých budú mať prístup k finančnej podpore. Taktiež by sme mali mať na pamäti, že potrebujeme vytvoriť dodatočnú hodnotu, ktorá bude prínosná pre celú Európsku úniu nielen pre jednotlivé členské štáty a preto by sme mali venovať zvláštnu pozornosť eh, doprave a projektom infraštruktúry, rovnako aj energetickým projektom. Tieto ciele by mali získať prioritu v rozpočte e, pre rok 2011. Teraz máme každý aj komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vaše pripomienky, ktoré prehlbili moje pochopenie priory parlamentu na rok 2011. Keď som vás počúval a dnes večer mám skôr náladu počúvať, bolo mi jasné, že mnohí rečníci zdôraznili, že tvoríme rozpočet na rok 2011 v mimoriadnom prostredí v Európe po, po kríze. Mnohé krajiny bojujú s finančnými problémami je to naozaj veľkým potešením byť pritom, keď sa tvoria tieto rozpočtové čísla a keď sa hovorí o primeranom riadení rozpočtu. Pán Hernández Haglund hovoril o tom, ale čo naozaj potrebujeme je správne stanoviť priority. Ja mám pocit po tejto rozprave, že to, čo spravodajca povedal, má podporu mladších a starších poslancov v tejto miestnosti Takže zrejme tieto priority boli naozaj správne pre rozpočet na rok 2011. Aspoň väčšina tu v parlamente si to myslela. Taktiež potrebujeme kvalitu a dobrú realizáciu. Napríklad pán Godmans a pán Šurian okamžite mysleli na súdržnosť. Áno, v roku 2009 a v roku 2010 eh, bola tá úroveň nízka, v roku 2010 by sa e, mala zrýchliť, tak aby sme v roku 2011 už mali aj mnohé protikrízové opatrenia. Ale máme tu aj finančné prostriedky na výskum, ktoré nie sú dostatočne vysoké a tie uzavrieme maj, júni tohto roku. Taktiež mi bolo jasné, keď som počúval vašu rozpravu, že si parlament uvedomuje, že je to naozaj veľmi obmedzený manevrovací priestor eh, v rozpočte. Pán Salvator Gariga, pán Ferm a ostatní zdôrazňovali práve to, že je tu obmedzený manevrovací priestor. A výsledkom by mohla byť väčšia flexibilita pri formovaní rozpočtu a môžem iba súhlasiť s týmto záverom. Inge Greslárko vždy má pravdu, keď hovorí, že Potrebujeme vonkajšie akčné služby, ale nemáme na to ešte rozpočet. A na to potrebujeme čísla, keď chceme formovať rozpočet. Bez čísel je veľmi ťažké stanoviť, aký bude rozpočet. Ale to by malo prísť tohto roku. Samozrejme, ak budeme mať tieto vonkajšie služby. Veľmi sa teším na zajtrajšiu rozpravu v neformálnom trialogu a potom sa teším aj na spustenie skutočnej rozpravy a dúfajme, že prídeme s veľmi dobrými číslami na rozpočet na rok 2011. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz dám slovo na záver pani Jedřeževskej na 5 minút. Nech sa páči, pani Jedřejevská. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. vážený pán komisár, milí kolegovia. Veľmi so som si vypočula všetky hlasy v tejto diskusii a som veľmi rada, že súhlasíte s hlavnou prioritou nášho rozpočtu a síce, že prioritou musí byť podpora pre mladých ľudí. Som veľmi rada, že e, máme vašu podporu a motivuje ma to pracovať ešte s väčším odhodlaním. Mnohí z vás tiež veľmi správne povedali, že náš manevrovací priestor je veľmi obmedzený a preto by som chcela zopakovať výzvu Európskej komisii, aby e, urobila to strednodobé hodnotenie viacročného finančného rámca Eh, nachádzame sa už v piatom roku viacročného finančného rámca a myslím, že nastal čas, aby sme vyvodili určité závery po štyroch rokoch skúseností. Je veľmi jasné, že musíme bojovať proti hospodárskej a finančnej kríze. Samozrejme, zasiahnutí sme v jednotlivých členských štátoch boli rôzne silne a snažíme sa z tejto krízy vymaniť, snažíme sa oživiť našu ekonomiku, Máme určité fondy na výskum, vývoj, mládež, jednotný trh pre naše slobody, ale tie predstavujú len malú čiastku z rozpočtu. Takže ak budeme musieť rozpočet zoškrtať, tak toto nie je e, tá časť rozpočtu, kde by malo k škrtom dôjsť. Mladí ľudia sú našou budúcnosťou, to je jasné, ale ešte stále sú mladí ľudia tu a teraz. Nežijú niekde v nejakej vzdialenej budúcnosti, oni žijú dnes, v dnešnej Európe a musíme mať na pamäti ich potreby. Chcela by som povedať niekoľko slov aj o širšej perspektíve a širšom prístupe k európskemu rozpočtu. Keď hovoríme o mladých, Nejde len o priamo podporu, je tu aj rozmer vzdelávania a tam je veľmi jasná pridaná hodnota. Nezabúdajme, že máme spoločnú Európu a mobilita a sloboda pohybu sa týka nielen ľudí, ale aj myšlienok. Chcela by som tiež zhrnúť rozpravu o rozpočte v Európskom parlamente. Teraz v mene kolegu, ktorý je e, spravodajca ktorý tu dnes nemôže byť, je veľmi jasné, že musíme uplatniť určité úsporné opatrenia, že musíme urobiť určité škrty, musíme odôvodňovať naše výdavky a táto disciplína sa týka nás všetkých a týka sa aj Európskeho parlamentu. A toto bolo zohľadnené aj v správe, ktorú pripravil rozpočtový výbor. V tejto túto neskorú hodinu eh, máme našu rozpravu a dúfam, že nepovažujete tento čas za eh, premrhaný. Eh, som veľmi rada, že máme podporu komisára. Dúfam, že nezabudol, ako sedel medzi nami ako náš kolega a dúfam, že táto rozpráva a naše myšlienky budú zohľadnené v návrhu, ktorý má komisia predložiť 27. apríla. Bola by som nadšená, keby sme si tieto myšlienky mohli prečítať v návrhu e, stanoviska komisie, aby sme to všetko, čo už tu zaznelo, dnes nemuseli opakovať. Ďakujem. Tým pádom uzatvárame spoločnú rozpravu a zajtra bude hlasovanie. Skôr ako prejdeme k nasledujúcej rozprave, chcem, aby ste si vypočuli následujúce oznámenie ohľadne